Dobré popoludne, kolegovia. Vidím, že ešte niektorí tu nie sú, ale myslím, že by sme aj tak mali začať. Bod 1. Prijatie programu schôdze. Ak nie sú žiadne námietky, navrhujem prijať návrh programu e, s upraveným e, začiatkom schôdze nemôžeme vrátiť čas, takže je to prijaté. Technické oznámenia chcem vám e, e, oznámiť, že hlavný vchod e, ostane zatvorený počas výmeny názorov, takže ak chcete odísť skôr, než skončí výmena názorov, prosím, použite bočný vchod vzadu. Ehm, a nie okno. E, potom ešte je tam ďalší východ, takže máme ehm, e, to, toľko východov, ako si vyžadujú predpisy. Ehm, v súlade s pravidlom 214 finálny záznam rozhodnutí e, zasadnutí a koordinátorov AFETu z 20. januára bol e, zverejnený na web stránke AFETu e, so všetkými ostatnými dokumentmi pre toto zasadnutie. Bude to pripojené k protokolu dnešného zasadnutia. Teraz by som prešiel k bodu 4 vzťahy Európska únia, Kanada, súčasný stav a e, dopad e, federálnych volieb 2019. E, Vážení kolegovia, v prvom rade chcem privítať veľvyslankyňu Editu Hrdú, riaditeľku Ehm, za Američanov pre ESVČ je tu dnes, aby nám niečo povedala o vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Kanadou. Ehm, konali sa e, federálne voľby 21. oktobra 2019 v Kanade. Liberálna, liberálna strana, ktorú viedol premiér Justin Trudeau, získala 157 kresiel, ehm, vytvorila e, menšinovú vládu a stratila e, väčšinu, ktorú mala v roku 2015 voči konzervatívnej strane. Vzťahy EÚ s Kanadou sú založené na e, vzdielaných hodnotách, ilustrovaných dlhodobými dejinami, dlhodobou históriou extenzívnych politických a ekonomických vzťahov. Kanada je jeden z najbližších e, partnerov Európskej únie e, mimo Európy. Keď sme mali zasadnutie z CETA, to boli, to boli tam prítomní ministri a bolo povedané, že keby Grónsko nebolo na e, východe Kanady, ale na západe Kanady, Kanada by bola dobrým členom Európskej únie, ale um, keďže Grónsko je medzi, nami, medzi medzi, tak e, tam nie sme. Závery tejto strategickej dohody e, a CETA v roku 2016 e, nás zblížila a porehlbila vzťah. Kanada je spolahlivý partner EÚ, pokiaľ ide o klímu, biodiverzitu, ale má čo ponúknuť aj čo sa týka spolupráce v zahraničnej a bezpečnostnej politike, umelej inteligencii a výskume. Stabilné partnerstvo by, toto stabilné partnerstvo by malo pokračovať a ja som presvedčený, že Európsky parlament a novozvolený kanadský parlament bude pokračovať vo svojej intenzívnej a plodnej spolupráci počas tohto obdobia. Vážená pani veľvyslankyňa, máte slovo, aby ste nám povedali, ako vy vnímate dopad vlád v Kana- volieb v Kanade na naše vzťahy a aké sú blížiace sa aktivity medzi Európskou úniou a Kanadou eh, do najlepších eh, desiatich mesiacov. Dobrý deň. A, vážení členovia, e, je mi veľkým potešením a cťou byť tu dnes s vami a mať možnosť podeliť sa e, o to, e, čo teda ako my spolupracujeme s Kanadou. Mm, boli sme svetkami nových volieb v oktobri a situácia sa až tak výrazne nezmenila. Zmenila sa, ale ako som povedala, nie veľmi. E, druhá vláda Justina Trudova je tam 75 e, pôvodných ministrov e, zo starej vlády, čiže neočakávame veľkú zmenu orientácie politického nasmerovania. E, videli sme program novej vlády a môžem povedať, že tento program e, je veľmi podobný e, ako program Novej Európskej komisie, čo sa týka nasmerovania. Čiže toto je dobrá časť, e, to je dobrá správa pre pokračovanie veľmi dobrých vzťahov medzi EU a Kanadou. Premiér Trudeau bude viesť menšinovú vládu a musíme sa e, teda e, spolahnuť na podporu, musí sa podporu, spolahnuť na podporu strán, ktoré prislúbili podporu. Samozrejme, e, krajina e, vyšla z volie veľmi polarizovaná a rozdelená medzi e, východnými a západnými provinciami, medzi mestami a vidieckými časťami a čo bude naozaj potrebné je kohézia a jednotnosť. Vláda bude musieť e, urobiť, e, čo, čo bude v jej silách a bude to veľká výzva znovu mm, zlúčiť krajinu. A toto trošku reflektuje to, čo vidíme aj v iných častiach sveta. Premiér e, bude musieť nájsť spoločného menovateľa s opozičnými stranami, aby napredoval vo svojej agende, ako aj s ich agendou počas tohto obdobia. Pred niekoľkými týždňami premiér mal tzv. prejav strónu a prezentoval priority svojej vlády a kanadský parlament schválil tieto priority minulý pondelok 27. januára. Čiže situácia je momentálne jasná a môžeme diskutovať o prioritách. Boj proti klimatickým zmenám. To je hlavná téma pre Európu a to je aj hlavná téma pre Kanadu. Ehm, ehm, nulové emisie do roku 2050, taký bol sľub a samozrejme vláda zdôrazňuje svoju ambíciu urobiť tak e, osobitným spôsobom, aby e, ekonomika mohla rásť a aby životy boli e, cenovo dostupnejšie. E, vláda chce prijať opatrenia, aby sa zvýšila energetická efektívnosť budov alebo aby sa e, podporili e, clean tech businesses. Ďalšia dôležitá priorita je priblížiť regionálne rozdielnosti, premostiť regionálne rozdielnosti. No a ministerka Kristia Freeland je teraz e, e, vicepremiérkou a e, predsedničkou mm, medzivládnych záležitostí. Ona je poverená, mm, teda ona bude mať tú dôležitú úlohu, aby zachovala otvorené a kolaboratívne vzťahy so všetkými provinciami a územiami. A vieme, aká naozaj dobrá je pani ministerka, bola veľmi nápomocná v Európe, ehm, keď sa rokovalo od CETA a som presvedčená, že bude úspešná. Ďalšia priorita vlády pána Trudova sú slúbené daňové škrty, nie pre všetkých, ale iba pre niektorých ľudí a nie pre tých najbohatších. A tu dôraz spočíva na vytvorení tzv. národného programu Farmakir, zdravotný, e, systém zdravotnej starostlivosti e, pokrýva len e, zdravotné, teda lekárske služby, ale nie predpisovanie liekov a to je dôležitá politika trudovej vlády. Potom, a to nadvezuje na predchádzajúcu vládu, je E, sú, e, je domorodé obyvateľstvo, podpora domorodého obyvateľstva, no a je tu snaha implementovať vyhlásenie OSN o právach pôvodného obyvateľstva počas prvého roka e, mandátu, čiže je to veľmi ambiciozný cieľ. Ďalšie ciele vlády pána trudová redukcia plastového odpadu, to je niečo, čo chceme aj tu v EÚ. Potom striktnejšia regulácia zbraní, to súvisí s USA. No a potom ešte ďalšie interné e, otázky. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, e, ratifikácia dohody USA-MCA, to je bývalá dohoda NASPA e, medzi Spojenými štátmi a Mexikom a tiež a čo si čo bude veľká výzva pre kanadskú vládu, pokusia sa e, získať kreslo v Bezpečnostnej rade e, OSN a už za to kampaňujú. Kanada povedala, že bude e, spolupracovať e, s krajinami, ktoré majú podobné hodnoty, obnoví záväzky voči NATO a e, poskytnú ešte viac rozvojovej pomoci. Priority sú vzdelávanie a rodová rovnosť. A na záver, čo si čo je tiež veľmi dôležité pre Európu, nastavili uh, E, revíziu e, pravidel v digitálnom priestore, aby sa nastavili etické pravidlá pre, eti- pre umelú inteligenciu. No a <clears throat> veľmi to rezonuje s prioritami novej komisie, takže um, v podstate je to v súlade s tým, kde sa nachádzame my ako Európska únia. Nový zákon ktorý predstavila Ursula von der Leyen v Štrásburgu v novembri, hovorila o mm, neusporiadanom svete, v ktorom žijeme, vo svete, kde e, veľa krajín hovorí len e, jazykom konfrontácie a e, na to, aby sme sa zamerali na tieto výzvy, musíme sa spojiť s našimi priateľmi. A pre nás Kanada, musím povedať naozaj, je našim priateľom. Musíme prehobiť aliancie a je to pre nás veľmi dôležitý partner. Takže aké sú naše plány, čo plánujeme? Už sme hovorili o e SPA, už sme hovorili o SITA, Eh, bude nasledovať eh, ďalšia ratifikácia SITA, eh, to je v provizornom uplatňovaní a chceli by sme zorganizovať tento rok nie len ministerské, ale aj zasadnutie, alebo teda zasadnutie sam, summit, teda hlavy vlád s Kanadou, mm, aby sme posúdili našu spoločnú prácu a možno koncom roka by sa mohlo zorganizovať takéto zasadnutie. Bez pochyby sme zaznamenali veľmi pozitívny vývoj počas uplynulých rokov. Keď len hovorím o CETA, máme čo oslavovať, pretože Bilaterálny obchod e, sa e, zlepšil o 3,5 e, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a vývoz EÚ do Kanady sa zvýšil o 3 a polnohospodársky export o 7 je to len zo pár členských štátov, takže naozaj stojí za to zvážiť takéto zasadnutia. O týždeň oslavíme E, spoločný e, výbor pre spolupráci, ktorú, ktorý posúdi e, bilaterálnu spoluprácu, vzájomnú spoluprácu, no a pripravia sa tohto ročné zasadnutia na vysokej úrovni. Čo pripravujeme na toto zasadnutie? Zameriame sa na podporu ľudských práv a to, ako lepšie podporovať ľudské práva v spolupráci s Kanadou, e, e, e, právny štát, efektívny multilateralizmus, rodové, rodová rovnosť a tak ďalej. Potom spolupráca s Kanadianmi v oblasti klimatických zmien. Toto bude vysoko na, medzi našimi prioritami pre obidve krajiny, teda obidve strany potom ekologické technológie, aby sa ľahšie dosahovali klimatické ciele. Ďalšie témy sú e, digitálna agenda, čo bolo identifikované ako priorita oboma stranami, podpora digitálnych inovácií a umelej inteligencie a samozrejme e, pozrieme sa na možnú užšiu spoluprácu v etickom používaní existujúcich e, a nových digitálnych nástrojov a údajov. Dôležitá téma na našej spoločnej agende je bezpečnosť. E, posilňovali sme spoluprácu našich e, e, zručností, aby sme bojovali proti hybridným hrozbám a aby sme podporovali mier a stabilitu vrátane prostredníctvom príspevkov Kanady do misií pre zvládanie kríz Európskej únie. Ako viete, Kanada sa zapája na operáciách a misiách v Ukrajine na západnom pobreží a v Iraku. Kanada takisto nielen, mm, je nielen dobrým spojencom EÚ v NATO, ale pred niekoľkými dňami sme mali veľmi dobrý e, bezpečnostný a obranný dialog, kde sme e, diskutovali o prioritách a tam bolo jasne povedané, že sa chceme ďalej zapájať v dialogu aj v týchto otázkach. Možno len zopakujem, e, čo sme počuli od profesora Timothyho Gardana Eša v novembri 2018 tu v Európe na jeho verejnej prednáške povedal niečo, čo e, je podobné ako to, čo hovoríte vy. Hranice Európy musia byť jasne definované, ale zdôraznil, že ak Európa bude komunikovať e, myšlienky a hodnoty, tak Kanada, tak Kanada by bola ideálnym členom EÚ. Ďakujem a um, rada zodpoviem vaše otázky. Ďakujem. Čo je Kanadian? Um, neozbrojený Američan bez zdravotného poistenia, to je vtip. Uh, takže kolegovia, um, um, mám tu žiadosti o um, slovo uh, ako prvý pán kolega Pizapia. Ďakujem pekne za tieto úvodné slova Skutočne ste nás informovali a to konštruktívnym spôsobom. Chcel by som sa spýtať dve otázky. Do istej miery sa to teda odvíja aj z toho pozitívneho hodnotenia tých priorít, ktoré sú v podstate zhruba rovnako razené ako tie, medzi, ktoré máme my a ktoré má Kanada. Takže poprvé, ako sa v súčasnosti reaguje a aká, aké hodnotenie sa e, ponúka, pokiaľ ide o zostrelenie toho lietadla v Iráne. Druhá otázka, hovorili ste, a to je veľmi dôležité, pokiaľ ide o vzťahy medzi EÚ a kanadskou vládou. Takže pokiaľ ide o občanov, e, mňa to skutočne by zaujímalo, predovšetkým pokiaľ ide o tú poslednú dohodu, ktorú sme mali medzi EÚ a Kanadou. Ako to vnímajú občania? Je tam pozitívne hodnotenie, alebo skôr je to v takom kritickom duchu v porovnaní s tými pozitívnymi dopadmi, ktoré by sa na základe takýchto vzájomných zmluv dokázali dosiahnuť. Takéto strategické partnerstvo, pokiaľ ide o tú cedu, pokiaľ ide. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, eh, hovorí pani Kramon. Ďakujem pekne za vaše úvodné slova. Hovorili ste teda o náraste obchodu medzi EÚ a Kanadou, to je dobrý signál. Myslím si, že aj voči členským štátom. Ja by som bola rada, ak by ste boli spomenuli aj polnohospodárstvo, ale aké boli teda tie iné sektory, kde nastal takýto nárast. Ak máte čísla v poriadku, ak nemôžete písomne odpovedať. A takisto by ma zaujímala situácia v Arktíde Viem, že Kanada bola prekvapená, pokiaľ ide o agresívne správanie sa Ruska. Neviem teda, či tu je nejaká nová informácia, alebo či to je ešte, pokiaľ ide o Kanadu, problém na úrovni verejnosti alebo diplomatických kruhoch. A takisto, pokiaľ ide o vzťahy Číny a Kanady, pokiaľ ide o zatknutie pani Weng pred 13 mesiacmi Huawei, je tam takisto veľkou témou a neviem, či môžete niečo verejne povedať práve pokiaľ ide o túto situáciu a ako naložia ehm, čo do vzťahov k Spojeným štátom americkým, ako chcú riešiť situáciu s Čínou, pokiaľ sa tu tie požiadavky, uvedomujúci, že je tu veľká čínska populácia na tom západnom pobreží Kanady ako sa teda s tým vysporadúva Kanada. A posledná otázka. Ja viem, že Kanada sa angažuje predovšetkým, pokiaľ ide o východnú Európu, predovšetkým, pokiaľ ide o Ka Ukrajinu, tam je teda veľká diaspora. A takisto, čo by nás zaujímalo, je, že by ste nám možno detaľnejšie niečo povedali ohľadne toho, či viete, že aké konkrétne kroky príjmu pokiaľ ide o Ukrajinu a pokiaľ ide o iné krajiny východného partnerstva. Ďakujem. Ďakujem pekne, Morena Sanchez. Ďakujem, ďakujem za vašu prezentáciu. Hovorím dnes len ako občasný člen tohto výboru, ale aj ako stály spravodajca pre dohodu SETA tohto parlamentu a taktiež ako predseda delegácie pre vzťahy EU-Kanada. Pán predseda to povedal. Kanada je možno najeurópskejšia krajina mimo Európskej únie a zdieľame mnohé hodnoty, aj problémy. Ja si myslím, že dohoda SETA ako ste povedali, pani veľvyslankyňa, je to veľa viac než len obchodná dohoda. Hovorili ste o migrácii, o klimatických zmenách, o rovnoprávnosti pohlaví. Myslím si, že treba na to pracovať. Vy ste povedali, že na kanadskej strane asi nebude nejaká veľká zmena, takže mm, tá vláda bude e, pravdepodobne rovnaká. No a chcem sa opýtať, ako vidíte proces ratifikácie? Vieme, že niektoré krajiny sa trochu zdráhajú ju ratifikovať. No a čo môžeme urobiť, pretože často dochádza k dezinformáciám, takže aké informácie môžeme my dodať, pretože v podstate sú to zvrchované parlamenty, ktoré budú hlasovať, no ale nikdy nemajú k dispozícii všetky informácie, takže v tomto zmysle tento parlament by im mohol pomôcť. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Ak by som mohol ja doplniť otázku, doposiaľ, pokiaľ ide o vzťahy medzi Kanadou a Európskou úniou, bolo to hlavne z Veľkou Britániou, teraz je Veľká Británia už mimo EÚ. Veľká Británia bola takou vstupnou bránou pre Európu, pokiaľ ide o Commonwealth, alebo aj pokiaľ ide o Spojené štáty americké, ale e, očakávame teda, alebo už sme všimli nejaký posun pokiaľ ide o presúvanie sídiel e, firiem do Európskej únie, alebo ešte stále teda vyčkávajú a uvidia, ako bude teda vyzerať tá naša ďalšia dohoda s Britániou. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší kolegovia, ktorí by sa chceli prihlásiť, nevidím. Takže v nich sa páči. Ďakujem pekne. Takže možno by som teda začala Eh, od konca, pokiaľ ide o CETU a pokiaľ ide o ratifikáciu, pokiaľ ide o obchod, ako to bude teda vyzerať. Takže dovolte mi najprv teda zopakovať to, že momentálne sa nachádzame v tom prechodnom období s Veľkou Britániou. Ešte máme pred sebou rok, nič sa teda nemení a závisí to teda od Veľkej Británii, Británie, pokiaľ ide o rokovania, ak tu teda bude záujem a my vieme, že tu je záujem, pokiaľ ide vyrokovanie nejakej obchodnej dohody s Kanadou. OK. My sa teda e, momentálne sústredíme na štatistiky, aby sme zistili, čo to pre nás znamená. A tu nejde teda iba o Kanadu, je to taký všeobecný trend, nie len teda pokiaľ ide o obchod a ako bude vyzerať naša rozvojová pomoc bez Veľkej Británie. Vy to predsa poznáte oveľa lepšie ako ktokoľvek iný. Vychádzam z toho, že ste o týchto témach tu v Európskom parlamente hovorili celé hodiny a pokiaľ ide o SVČ a pokiaľ teda ide o nás, a pokiaľ ide o naše vzťahy s tretimi krajinami, my postupujeme obdobne. Momentálne teda preskúmávame to, ako sa budeme musieť reorientovať, čo bude potrebné a vidíme, že Veľká Británia bola s Kanadou v tak prvokontaktovej línii a dá sa to vidieť teda vo viacerých oblastiach, aj tie, ktoré spadajú podobne, že dokonca tu došlo k podpísaniu nejakých dohôd, pokiaľ ide o tretie krajiny, závisí to od nich je to na nich. Čísla nemám k dispozícii, skôr je to otázka, pokiaľ ide mojich kolegov v rámci DigiTrade a nie za SVČ. Avšak, čo môžeme urobiť v oblasti CETA a čo aj urobíme, je, že chceme byť nápomocní, aby sme pomohli našim kolegom v rámci DG Trade pri vysvetľovaní toho, prečo SPA a CETA sú na prospech. Sme v kontakte s členskými štátmi, podporujeme informačné kampane, preskúmávame to, čo CETA a SIPA nám priniesli. A chcela by som povedať, že za tých posledných rok a pol e, bolo priam neuveriteľné, koľko záujmu prišlo zo strany našich partnerov, pokiaľ ide o jednotlivé témy podujatia a ten záujem ohľadne Európskej únie sa v podstate zvyšuje. Máme nejaké bilaterálne pracovné skupiny a myslím, že čo do počtu je to zhruba 27, stále to narastá a naši experti sa chcú poradiť, spolupracovať a e, vnímajú, že tu je veľký potenciál a priestor v takýchto vzťahoch. Je priam neuveriteľné, že nie len, že máme toľko pracovných skupín, ale že tie pracovné skupiny sa aj stretávajú, dochádza tu k výmene, nie teda ako to je v prípade ostatných krajín, kde sú pracovné skupiny a nikdy sa ani nestretnú, a vždy potrebujete najprv ministerskú úroveň, aby sa vôbec prejavila určitá miera angažovanosti, ale tuto to tak nie je. Takže pokiaľ ide o CETU, my budeme, ako som už teda bola povedala, spolupracovať s členskými štátmi, preskúmame to, čo by mohlo pomôcť a kanadské veľvyslanectvá sú veľmi zaangažované v spolupráci s našimi členskými štátmi. Pokiaľ ide o Ukrajinu, tá diaspora je obrovská. My vieme, že predchádzajúca vláda Trudová e, pomáhala e, pri reformách na Ukrajine, že sa snažili napríklad v oblasti prijatia jednotlivých zákonov, pokiaľ ide o boj proti korupcii a tak ďalej a tak ďalej. Čo teda my robíme? My koordinujeme tieto činnosti s Kanadou a snažíme sa angažovať vo viacerých otázkach, predovšetkým pokiaľ ide o Ukrajinu, že čo robia oni, čo robíme my, aby tu bola synergia, aby sme skutočne podporovali úzke formy spolupráce. A pokiaľ teda ide o tú arktickú oblasť, pokiaľ ide o tento celý priestor, ktorý je teraz pre nás otvorený. Ako viete, SVČ má e, špeciálneho vyslanca, pokiaľ ide o arktický priestor, aby sme aj my boli súčasťou tej arktickej skupiny. Bohužiaľ, Európska únia ako taká nie je súčasťou Arktickej rady. Sú tam iba členské štáty, ale predsa len naše politiky sú teda koordinované s Kanadou a Máme pravidelné zasadnutia, aj pokiaľ ide o arktický priestor s Kanadou, aby sme mohli porovnávať naše politiky, pokiaľ ide o stanovovanie si politík, aby sme mohli preskúmať to, čo naše členské štáty robia. Avšak ich priority sú logicky iné od tých našich priorít A čo robí Rusko v arktickom priestore, to vieme. My tú situáciu sledujeme veľmi podrobne, ale predsa len zostáva to priestor, e, kde budeme musieť všetci byť aktívni. A pokiaľ ide o podporu, respektíve mohla by som sa teda venovať tej zahraničnej politike, e, áno, Čína, Ukrajina, to sú tie dve hlavné priority, kde teda my sme koordinovali e, veľa vecí v minulých rokoch. E, Kanadianom sa páčili naše reakcie, e, páčila tá naša podpora, ktorú sme poskytli, predovšetkým pokiaľ ide o tie zadržané osoby v Číne. A vlastne naše diplomatické úsilie, aspoň z toho vychádzam a dúfam, umožní to, aby tieto osoby sa čoskoro dostali domov. To je jediné, o čo nám ide. A je ťažké tieto veci riešiť takto, ale ak môžeme pomôcť, tak sa snažíme pomôcť, pretože v podstate o čo tu ide, ide tu konec koncov o ľudské práva a o práva týchto osôb, ktoré treba dodržiavať. A pokiaľ teda ide o podporu v oblasti CETA zo strany opozície, bol to, bola tu určitá kritika na úvod, ale teraz, pokiaľ ide o tie nové údaje, ktoré tu máme, by som chcela povedať, že teda nie len opozícia v Kanade, ale aj opozícia, ktorá bola tu v Európe proti CETE, si uvedomuje a chápe, že táto dohoda je skutočne na vysokej úrovni a že tie plusy, respektíve to, čo tu dohodu približuje Európe a Kanade, je veľmi pozitívne a nevidíme už teda takú mieru kritiky, ako to bolo predtým, predovšetkým pokiaľ ide o to, že sa snažíme e, argumentovať správnym spôsobom v rámci tejto diskusie. Takisto tu odznela jedna otázka, ktorá sa týkala nedávnej situácie ohľadne toho, čo sa deje Vy poznáte túto pozíciu Európskej únie, e, vlastne vychádza sa z pozície Bezpečnostnej rady OSN. A, takže podporuje sa to, práve pokiaľ ide o odlišné pohľady na to, že čo by sa dalo urobiť vo vzťahu teda k Iránu. A je tu teda veľký potenciál toho, čo sa dá urobiť aby tu neboli stále problémy, pokiaľ ide južného suseda, ale eh, je to v podstate zhruba v tej istej línii, ako to vidia Európska únia. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my, eh, dodatoční kolegovia, ktorí by sa chceli spýtať dodatočné otázky. Ak nie, tak by som sa vám poďakoval za to, že ste prišli medzi nás a poprosím vás, Treba túto situáciu sledovať veľmi pozorne, aby ste nám mohli poskytnúť aktualizované informácie vždy, keď to budeme potrebovať. Keď si to budete prijať, tak, je to, uh, tak prídeme. Ďakujeme pekne aj my, hovorí pán Gáler po česky. Teraz si dáme 8-minútovú prestávku. Komisár Várhej uh, má prísť 16.15 a bude to za zatvorenými dverami, takže požiadam všetkých tých, mladých, krásnych ľudí vzadu, ktorí nesplnia v skupinách nejaké formálne funkcie alebo nie sú poslancami. Prosím vás, eh, poprosím vás, opuste miestnosť.